Welcome everybody. Vítam vás na našom zasadnutí výboru LIBE. Kolegovia, poslanci, asistenti, prosím, pousádzajte sa. Pokúsime sa začať s našim zasadnutím. Som si istá, že sa ukážu ďalší kolegovia, ďalšie kolegyne o čosi neskôr, ale začneme, začneme oznameniami. Budem predsedať tomuto zasadnutiu, keďže pán Moráez dnes popoludní nemohol byť prítomný, ale príde na zajtrajšie zasadnutie. Bod 16, teda hlasovanie o európskych cestovných dokumentoch v súvislosti s návratom utečencov z tretich krajín je odložený tento bod a keď nie sú žiadne námietky, e, agenda bude v takomto znení schválená, takáto pozmenená. In- tlmočenie do chorvačtiny a do e, gaelčiny dnes a zajtra nebude. A ja by som vám teraz prečítala odporúčania koordinátorov, ktoré by ste mali odsúhlasiť. Je to menovanie spravodajcov. Pani Gabriel bola vymenovaná za spravodajkyňu na nasledujúce legislatívne návrhy, uzavretie krátkodobej dohody medzi EÚ a e, Šalamunovými ostrovmi, Mikronéziou, Tuvalu a Maršalovými ostrovmi o zrušení víz. Ďalej bola vymenovaná za spravodajkyňu k nariadeniu 539 2001, to znamená štátni príslušníci tretích krajín, ktorí musia mať víza pri prekračovaní externých hraníc Európskej únie a výnimky z takéhoto pravidla čo sa týka Ukrajiny a pán Diaz de Mera bol vymenovaný za spravodajcu k návrhu na uznesenie Európskeho parlamentu a rady týkajúceho sa tretich krajín, teda štátnych príslušníkov tretich krajín, ktorí musia mať víza pri prekračovaní externých hraníc a výnimkách. Ďalšou spravodajkyňou je pani Fajon, ktorá bola vymenovaná k nariadeniu ktoré sa týka štátnych e, predstaviteľov tretich krajín, ktoré musia mať, štátnych príslušníkov tretich krajín, ktoré musia mať víza pri prekračovaní externých hraníc, a to sa týka Kosova. A pán Šinici bol vymenovaný za spravodajcu k azylu v roku 2016 a, a pani Šinici bola vymenovaná za spravodajkyňu k výročnej správe o ochrane finančných záujmov Európskej únie, boj proti podvodom, výbor KONT. Toto sú odporúčania zo strany koordinátorov, čo sa týka spravodajcov. Súhlasíte a beriem to za súhlas. Teraz budeme prijímať zápisnice k zasadnutiam z 25. apríla 2016 a k 1. aprílu 2015. Ak nemáte žiadne námietky k týmto zápisniciam, tak sú prijaté. A teraz môžeme začať s našim programom. Máme tu zvažovanie návrhu a výmena názorov k protokolu, ktorý má eliminovať nelegálny obchod obchodovanie s tabakovými výrobkami. Týka sa to rámcovej dohovoru o e, riadení a kontroly nad tabakovými výrobkami, čo sa týka protokolu, e, titul 5, čas 3, dohoda o fungovaní Európskej únie. Týchto všetkých mm, sa to týka právnych noriem. Pani Anderson tu ešte nie je, povedala, že príde neskôr, kontaktovala sekretariat a preto začneme s diskusiou bez nej, ale ona svojim vstupom sa prihlási neskôr. Koordinátori sa dohodli, že si vymenia názory s Olafom a s generálnym riaditeľstvom, ktoré je príslušné a preto dostane slovo pán Rabling z OLAFu a potom pán Borkovský z DG Sante, generálne riaditeľstvo pre zdravie. A potom bude voľná diskusia. Nech sa páči, slovo má pán Robling. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dobré popoludne prajem všetkým. Pani spravodajkyňa tu nie je, ale ja by som jej napriek tomu poďakoval za prácu. Pani Anderson naozaj kompetentne vypracovala toto, tento návrh e, odporúčania. Je férové povedať, že nelegálny obchod s tabakovými výrobkami sa týka každého z nás. Európska únia a členské štáty e, strácajú na výnosoch, pretože existuje pašovanie tabakových výrobkov, týka sa to cenotvorby a verejného zdravia pašeráci ponúkajú cigarety, za nižšie ceny a preto si ich volia najmä mladší. A pašovanie cigariet je hlavným zdrojom výnosov pre organizovaný zločin. Čo s tým urobíme? Ako zareagujeme? Všetci vieme, že pašovanie cigariet je zložitá záležitosť a že jediným opatrením sa nám nepodarí odvrátiť alebo dokonca zastaviť tento jav. Treba revidovať, čo máme k dispozícii, aké nástroje na zastavenie tejto praxe a vybrať tie najvhodnejšie, s ktorými zautočíme na pašovanie cigariet. Pred troma mesiacmi komisia predložila strategický dokument analýza a pred zväz toho, ako sa bude konať pri boji s pašovaním cigariet, Členské štáty túto stratégiu uplatňujú v praxi každý deň vrátane operačných opatrení, vyšetrovania, legislatívy a tam patríme aj my, a ďalšie opatrenia, ďalšie kroky. Európska únia pred dvoma rokmi schválila smernicu k tabaku, kde sa zapracovali dôležité opatrenia a OLAF má obavy, že z tretich krajín prichádzajú pašované cigarety na trhy Európskej únie. V tomto zmysle protokol EÚ, ktorý sa dnes tiež bude preberať v tomto výbore, je naozaj iniciatíva, ktorá je významná. Je po prvý raz, že sme sa ujali iniciatívy, ktorá, sa, ktorá má globálne ambície, čo sa týka pašovania cigariet. Myslím si, že môžeme byť hrdí na to, že ideme využívať takýto právny nástroj, že robíme tieto úsilia spolu s návrhom komisie s analýzou rady a dúfame, že so súhlasom parlamentu budeme môcť ukázať naše odhodlanie v boji s týmto nešvarom. Vítame podporu komisie, členské štáty v rade sa vyjadrili k tomuto dokumentu a dúfame, že aj parlament bude schopný v tomto ratifikačnom procese postupiť dopredu. Z právnych dôvodov sme rozdelili odporúčania na dva oddelené dokumenty. Samozrejme, že právne úzko spolu súvisia E, INTE, výbor INTE jednomyselne podporil takúto modifikáciu dokumentov. E, ten prvý bol schválený, druhý je pred nami a dúfame, že spravodajky niečo skoro predloží tento dokument na schválenie. Ďakujem veľmi pekne. Pán Robling, slovo má pán Borkovský. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja podporujem stanovisko, ktoré vyjadril OLAF. Generálne riaditeľstvo DG Sante tento protokol považuje za veľmi dôležitý nástroj, čo sa týka smernice o tabakových výrobkoch. Z našej strany by sme poukázali na článok 15, ktorý uvádza systém EÚ pre vystopovateľnosť, vysledovateľnosť. To je kľúčové opatrenie tohto protokolu a toto by malo viesť k založeniu nášho systému. Do roku 2019, do mája, sa predpokladá, že budú lehoty, dokedy tento protokol bude vypracovaný. Postavili sme sa na čelo v tomto veľmi dôležitom aspekte implementácii protokolu na celom svete. Rád, rád by som poďakoval za podporu, neutichajúcu podporu parlamentu v tejto iniciatíve. Thank you very much. Ďakujem, pán Borkovský. Prišli ste presne na čas. we just heard, uh... Vypočuli sme si zástupcu OLAFu, pána Roblinga, vypočuli sme si pána Borkovského z DG Sante, ktorí sa krátko vyjadrili k tejto téme. A teraz dostanete slovo, vy nech sa páči. Pani Anderson, ospravedlňujem sa všetkým, že som prišla neskoro. Odišla som včera večer z domu o 6. A dúfala som, že sa sem dostanem na čas a napriek dvom oneskoreným Letom som prišla len o čosi neskôr, hoci som sa pokúšala prísť na čas. Každý tu e, si iste uvedomuje, že každý rok milióny ľudí zomierajú kvôli tabakovým výrobkom a užívaniu tabakových výrobkov. Preto je veľmi dôležité e, takéto vypočutie, ktoré by malo obmedziť predaj takých výrobkov, ktoré majú smrtiace účinky Treba si prediskutovať aj záležitosti súvisiace s protokolom VHO o nezákonnom obchodovaní s tabakom a uznať fakt, že OLAF a Sante prišli, prišli diskutovať o implementácii tohto protokolu, protokolu a o príslušných článkoch. Cieľom tohto protokolu je odhaliť a zabezpečiť reťazec, ktorý prináša tabakové výrobky, dodavateľsko-odberateľský reťazec a zabezpečiť, aby všetky povinnosti boli splnené, ktoré s týmto sú, reťazcom súvisia. Strany tohto dohovoru zabezuje, sú zaviazané tým, že sa vypracuje e, vysledovateľnosť ako globálne riešenie, že bude možné e, transparentne odhaliť, čo sa deje v tomto reťazci. Ďalší poslanci Európskeho parlamentu tiež sa snažili v EÚ presadiť tieto myšlienky. Súvisia s tým aj ďalšie veci, vzťah EÚ a tabakovým, kon, tabakovými koncernami, priemyslom výroby tabaku sú tu isté uh, príliš uh, blízke vzťahy, by som si dovolila povedať, hoci iste, uh, že tabakové koncerny sú našimi partnermi. Pokúšame sa spolu s nimi bojovať proti nezákonným cigaretám, nezákonne predávaným cigaretám. Niektorí ľudia s tým nesúhlasia, sú tým zarazení, pretože tu ide aj o zdravie a ak niekto predáva alebo vlastní tabakové výrobky, ktoré boli vyrobené napríklad v Kanade, ktoré neboli ofrankované, označené, ktoré sa vyhli daniam, toto Olaf už vyšetroval a mnohí ľudia už vedia o tom, že GTI, tabakový medzinárodný koncert, bol obvinený s tým, že sa podieľa na pašovanie cigary. Takisto tu figuroval Blízky východ a je mi veľmi ľúto, že som nepočula expoze informácie, ktoré ste tu povedali Veľmi rada si vypočujem podrobnosti k tomuto vyšetrovaniu, aké novinky sa objavili. Pašovanie cigariet jednoducho sa ex- rozvíja, exportuje sa do trho- na trhy, ktoré sú nejasné. E, celé siete existujú. Írsko je napríklad tiež obeťou takýchto pašovaní. Niektorí pašeráci pašujú veľmi dobre známe značky, ktoré sa nejako záhadne stratia počas medzinárodnej prepravy. Takže tu máme aj systém tranzitu, ktorý treba overiť, skontrolovať a tak, takisto sú tu nové produkty, tzv. new whites, takže neoznačené baličky cigariet. A keď sa ombudsmanka venovala týmto záležitostiam, aplikoval sa tu článok 5,3 rámcového dohovoru o e, kontrol nad tabakom spolu s generálnym riaditeľstvom komisie Sante sme sa tomuto venovali. PMI, Philip Morris International a ďalší e, vedia o takýchto nelegálnych dohodách a pokúšajú sa nám pomôcť pri vystopovaní tabakových výrobkov, ktoré sa takto nelegálne pašujú, ktoré sú v obehu. Ja si nemyslím, že by to bolo najsprávnejšie, keď tabakové koncerty sú, koncerny sú do tohto zapojené, pretože je to ako keby sme si zvolili capa záhradníkom. Mnohí ľudia vyjadrili znepokojenie, že práve tabakové koncerty majú bojovať proti nezákonnému pašovaniu cigariet, ale treba povedať, že sú zapojení do spoločných dohôd že sa tiež snažia potlačiť nelegálne obchodovanie s tabakovými výrobkami, ale tabakový priemysel podľa mňa stojí za úsilím, ktoré má zabrániť krajinám zapojiť sa do tohto protokolu a PMI sa dokonca vyjadrilo takýmto spôsobom. Je tu už, sú tu už právne kroky, ktoré dokázali, že sú koncerny tabakové zapojené do tohto nelegálneho obehu cigariet. 1, e, vyše 1,5 miliardy boli poplatky, ktoré sa objavili v tomto zmysle. Hoci protokol hovorí jasne, že tabakový priemysel je súčasťou problému a že nemôže byť súčasťou riešenia bez pochyby toto je isté bojové pole. Na jednej strane stojí tabakový priemysel, na druhej strane stojí náš dohovor. Máme tu články 8,12, ktoré by som odcitovala. Máme tu články 5,3. Tieto veľmi jasne hovoria o tom, čo sa má diať v rámci sektora výroby cigariet. Hovorí sa tu o vzťahoch, ktoré majú mať tieto, títo tabakoví producenti k politikám, ktoré existujú a Európska únia sa iste dohodla e, s tabakovými koncernmi, ale vyše 200 strán sa dohodlo s týmito tabakovými koncernami, e, s sektorom výroby tabaku a tieto dohody istým spôsobom podkopávajú to, aby mohol protokol vstúpiť do platnosti. Ja mám teda veľmi vážne obavy, aký systém tu funguje a čo vlastne nastoluje PMI systém vystopovateľnosti, vysledovateľnosti tabakových výrobkov e, nie celkom dobre funguje. Sú tu isté kódy, ktoré však nedokážu e, vystopovať konkrétne produkty. Je to istá čierna skrinka, ktorú si chránia tabakové koncerny, tabakový priemysel. My vlastne nevieme, čo je v tej čiernej skrinke. Vieme iba, že ju riadia a kontrolujú tí, ktorí vyrábajú tabakové výrobky. Tabakový priemysel si ponecháva isté percento Tvári sa, že je stranou spolu s vládnymi organizáciami, mimovládnymi organizáciami. Tvári sa, že je súčasťou politik, ale je tu vyšetrovanie OLAFu. Mnohé výbory pri mnohých príležitostiach, napríklad počas práce na smernice o tabakových výrobkoch, vyjadrili e, pochybnosti o tom, aký vzťah vlastne má tabakový priemysel k, tejto, celej tejto téme, tematike. E, veľmi ma zaujíma, čo si myslia iní o tejto veci, najmä Olaf, či by mohol láskavo nám posunúť ďalšie informácie, najmä o tom, ako toto vyšetrovanie v súčasnosti vyzerá, ako vyzerajú tieto obvinenia, či sa dokázali obvinenia voči tabakovému e, koncernu, branži, A komisia, ktorá si vypočula to, čo vyšetrila ombudsmanka, zistenia ombudsmanky hovoria, že nie len jediné generálne riaditeľstvo komisie by malo byť zapojené do ochrany politík. Ide tu o zodpovednosť celej komisie, celého kolegia komisárov. A preto sú tu organizácie, ktoré sú prítomné medzi nami ktoré už diskutovali o ratifikovaní predmetného protokolu. Dohoda medzi EÚ a tabakovým priemyslom v júli e, bola, bolo už pretraktované v parlamente, bola tu aj rezolúcia, ktorá bola v Štrásburgu. Myslím, že aj vy ako organizácia, čo ste tu prítomnosti odporúčali, že takto by sa konať ďalej nemalo. Ďakujem pekne pani Anderson. No a slovo teraz dostáva tieňový spravodajca za EPP, pán Šogor. Nech sa páči, ďakujem pekne. Nielenže nelegálny nelegálne obchodovanie s tabakom zaťažuje rozpočty členských štátov, ale tiež ohrozuje eh, verejné zdravie, politiky a pravidlá, ktoré majú členské štáty o výrobe, eh, distribúcii a predaje a tovarov špašovania cigaret umožňuje obchádzanie legislatívnych eh, obmedzení a cenovú politiku, ktorá je vytvorená na boj proti fajčeniu, hlavne medzi mládežou. No a preto kontrola dodavateľského reťazca hm, zohráva dôležitú úlohu nielen pri boji proti nelegálnemu obchodovaniu, ale tiež eh, vo všeobecnosti pri znižovaní eh, spotreby tobaku už má to rôzne tráve, také nelegálne vyrobené vrátanie pašovaných cigaret, ako aj e, neznačkové cigarety. Už v prvom prípade, e, bohužiaľ, kvôli vysokým ziskom nelegálnej výroby a predaja tabakových výrobkov, e, vytvorenie miliónovej výrobnej linky môže byť pokryté teda ako jedného kamiona cigariet. No a v druhom prípade a, eh, produkty legitímnych eh, výrobcov, ako ukazuje prípad Valfo z roku 1998, eh, milióny cigariet boli vyrobené a poskytnuté k tomu detálne informácie, ale nedalo sa zistiť, komu boli cigarety predané. Nelegálny predaj tabaku, taba, tabakových výrobkov je tiež zdrojom príjmu pre zločinecké skupiny a niekedy aj pre teroristické skupiny, ako ukazuje agenda prijatá Európskou komisiou. No a kvôli nelegálnemu charakteru čierneho trhu tiež informácie o tomto jave sú len odhady. Očakáva sa, alebo odhaduje sa, že odhalovanie nelegálneho obchodu je najlepšom prípade 10 to treba zmeniť. Globálny a komplexný charakter nelegálneho obchodovania s, tabakou. s tabakom a, e, spôsobuje náročný boj proti nemu. No a preto potrebujeme globálnu reguláciu e, globálneho celosvetového obchodovania s tabakom a tabakovými výrobkami. Dôkazy ukazujú, že celkový objem nelegálneho obchodu nie je priamo spojený s úrovňou danového, daňového zaťaženia. No a rovnako náklady a analýzy nákladov a e, prínosov, ktoré boli vykonané v štúdii z milého mája, ktoré zvenila komisia, že úplná vystupovateľnosť tabakových výrobkov je reálna a nezohľadom na to, akú možnosť si eh, vyberieme, tak eh, prínosy prinášajú eh, tak z politického, ako aj ekonomického a sociálneho hľadiska článok 15 revidovanej smernice tabakových produktov vyžaduje, aby všetky tabakové produkty určené pre trh EÚ mali identifikačný nástroj, ktorý umožní vystupovanie ich pohybu v EÚ. No a už sa implementuje článok 8 protokolu, ktorý súvisí s vystupovateľnosťou a sledovaním. Avšak, e, keďže veľká časť na čiernom trhu je z krajín mimo EÚ, silná medzinárodná spolupráca a právny rámec je potrebný na účinný boj proti tomuto problému. Protokol je najlepšou politickou reakciou na cezhraničný cezhraničný jav pašovania tabakov a tabakových výrobkov, pretože to aplikuje globálny režim a boj proti nelegálnemu obchodovaniu, vrátanie u due diligence, boj proti špinavým peniazom a iné nástroje. Efektívny nástroj stopovania a sledovania môže prerušiť dodávateľský reťazec, ale musí byť doplnený e, trestnými, trestnoprávnou, občianskoprávnou zodpovednosťou, e, postihmi a medzinárodnou spoluprácou. Rýchla ratifikácia protokolov EÚ je preto nevyhnutná nielen kvôli e, tomu stimulu, ktorý poskytne všetkým 23 členským štátom a iným krajinám, ktoré zatiaľ to neratifikovali. Takže musí byť eh, čo najskôr právne záväzná. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Šogor, pani Gomez. Áno, ďakujem pekne. Ja by som chcela poďakovať našej spravodajkyni. A ďakujem za príspevok pánu Šogorovi k práci našej spravodajkyne. Ja by som rada len dodala, že to je ďalší veľmi znepokojivý element, ktorý nebol dodatočne zvážený pri naliehavosti konaní a aktivít. A to je to prepojenie, ktoré organizované siete, nielen v EÚ, ale aj mimo EÚ, eh, hlavne na severe Afriky, ktoré majú eh, samozrejme nelegálne obchodovanie s tabakovými výrobkami a obchodovanie tiež s inými tovarmi, prepojenie týchto sietí na terorizmus. Toto nemôžeme ďalej prehľadať. To je ešte o to väčšia priorita pre prísne postupy. A mňa by zaujímalo, ako rozsahu koordinácia s DG Home a európskym koordinátorom na boj proti terorizmu to bolo zaistené tak, aby členské štáty a komisia skutočne prijali to, čo je nevyhnutné na to, aby bol ukončený tento prílev nelegálnych a nelegálneho tovaru, kde tabakový priemysel zohráva eh, dôležitú úlohu. Tak ako povedal už je spravda. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Gomeš, pani Wikström. Ďakujem veľmi pekne ja by som ti chcela poďakovať eh, našej spravodajkyni. Toto sme mali urobiť eh, už eh, veľmi dávno v Európe máme históriu vysokých zástupcov a členských štátov, ktorí museli odstúpiť kvôli kvôli obvineniam. No a vieme, že nelegálny obchod s tabakovými výrobkami je rozšírený po celej Európe, takže tento protokol by mal byť čo najskôr transparentne ratifikovaný a my ako skupina sme za jednoznačne. A rovnako chcem upozorniť, že tabakový priemysel sám musí prijať opatrenia na boj proti nelegálnemu obchodovaniu s tabakovými výrobkami, takže všetci signatári, všetci zmluvné strany protokolu by tak mali urobiť transparentne a v rámci posilnenej spolupráce s priemyslom. No a čo sa týka sledovania a stopov vystupovania produktov, musíme mm, to dôkladne sledovať nemôžem už viac vlastne nič povedať, len poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu prácu a dúfam, že v Európe sa nám podarí spoločne obhajať túto pozíciu. Ďakujem pekne, pani Wikström. No a slovo teraz dostáva späť pán Röbling, zástupca OLAFu. Ďakujem pekne, pani predsednička vota. Ospravedlňte eh, ma, ak sa budeme opakovať. Eh, Spravodajkňa pred pol rokom, rokom tu nebola. A ospravedlňujem sa, ak som sa vyjadril v jej neprítomnosti. Tak ja by som chcel len zopakovať prvú vetu, ktorú som povedal, že som vám chcel poďakovať za rýchlu a kompetentnú prácu na tejto správe a my ju radi podporíme. No a k tým rôznym otázkam by som rád povedal, že no, e, na otázky zodpovednosti, no, na najlepšie zodpovedia kolegovia z DJ Health, pretože oni majú hlavné slovo e, pri tejto smernici a ja by som vás rád to požiadal, aby ste im dali slovo po mne. No a teraz ešte reakcii, tak sme radi, že v miestnosti je panuje zhoda pri tom o relevantnosti a, a závažnosti javu, pre ktorým stojíme po B, že s tým treba niečo urobiť a pocit, že protokol momentálne je najlepšou globálnou reakciou. A tento problém si vyžaduje globálnu reakciu a protokol je najlepším možným riešením. A radi, že bola lídrom v minulosti pri rokovaniach o tomto nástroji a ja môžem hovoriť o konsenze a dúfam, že bude pokračovať aj pri ratifikácii. Viacerí rečníci predo mnou hovorili o zmene povahy nelegálneho obchodovania s tabakom a tabakovými výrobkami. S tým súhlasím. Pred troma rokmi komisia v strategickom dokumente povedať, že eh, nelegálny obchod eh, a trh vyzerá úplne inak ako pred 10, 5, 15 rokmi. Eh, vtedy na trhu dominovali, na čiernom trhu dominovali falzifikáty známych značiek. To už tak nie je. Keď sa pozrieme na informácie od členských štátov, ktoré každodenne bojujú proti pašovaniu cigariete, vidíme, že čoraz väčší podiel zo zadržaných eh, cigariet. To sú tie neznačkové cigarety samozrejme. Že majú nejaké meno, ale tá značka sa mení, alebo názov sa mení tam každý deň. Eh, minulý rok Olaf dosiahol nový rekord pri zabávaní cigariet. My sme podporili zabanie približne 600 miliónov cigariet. Takmer každá jedna bola tá neznačková biela a štandardizovaná, štandardizovaný balíček s 20 cigaretami, tak eh, Olaf eh, prispel tomu tromi až 4 cigaretami v rámci tohto jedného, tej jednej škatulky, štatisticky. Takže radi, že sa zhodneme na význame eh, boja proti tým neznačkovým cigaretám. No a komisia sa už rozhodla, že neskôr v tomto roku predloží správu o implementácii dokumentu z roku 2013 a myslím, že je dobre domnievať sa, že v tomto dokumente opäť veľký dôraz sa bude klásť na tie cigarety bez označenia na čiernom trhu v Európe. Hovorilo sa to o prepojení nelegálneho hodovania nie spoza hraníc EU a organizovaného zločinu, a ja s tým súhlasím. Vy ste sa spýtali, či sme v kontakte s kolegami z DG Home. Áno, každý deň, tak to má byť a je veľmi dôležité, aby spolupracovali. My sme tiež uh, s Europolom, Frontexom a ďalšími. ďalšími k termínu, ešte čo sa týka e, Morisu, tak e, možno, si, možno viete, že vo februári komisia predložila technicky hodnotiaci dokument, no a 9. marca parlament prijal uznesenie, my ho spracováme s veľkým záujmom a komisia práve sa zamýšľa nad spôsobom postupu. No a bod e, článok 5.3, ja môžem povedať, len to, čo je v písomnej odpovedi. Komisia to postupila ombudsmanovi a k tomu sa nedá už nič dodať. Ďakujem. Ďakujem pekne za odpovede, pán Robling. Pán Borkovský, nech sa páči. Hm, čo sa týka implementácie, o a vystupovateľnosti Takže táto práca prebieha, takže ja nemôžem hovoriť o presnom, presnej forme systému v budúcnosti, ale ja môžem jasne dnes povedať už, eh, že my pracujeme, eh, že akože protokol bude ratifikovaný, takže ten systém, ktorý vypracúvame, ktorý budujeme, bude v súlade s ustanoveniami protokolu o kľúčových ustanoveniach sa už hovorilo, článok 8.2, 8.12. Pre tých, ktorí nepoznajú e, každý jeden odsek protokol, tak 8.2 e, vyžaduje, aby systém e, riadili a kontrolovali strany. V tomto náš systém bude kontrolovať EÚ. Článok 8.12 zavezuje zmluvnú stranu, zmluvné strany, že povinnosti pripísané strany nemôžu byť, eh, nemôžu vykonať alebo nemôžu byť delegované tabakovému priemyslu. To znamená, že naše kontakty s priemyslom hľadiska budovania systému sledovania a vystupovateľnosti budú obmedzené na minimum. To je tiež eh, zohľadené v protokole budú spolupracovať, budeme spolupracovať s tabakovým priemyslom len v nevyhnutnom rozsahu. V zmysle článku vieme, že e, to sledovanie a vystupovateľnosť na produkte že to nemôže urobiť tretia strana. Niektoré alebo istá miera spolupráce je dôležitá a nevyhnutná, ale náš systém bude nevyhn- nezávislý a po neho budú kontrolovať príslušné orgány nebude, alebo neostane to v rukách priemyslu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Anderson. No, poprosím vás stručne. Áno, ja by som rada povedala, že vítam eh, pripomienky zástupcu DG Health, eh, pretože ja som z toho pochopila, že dohoda PMR nemôže byť eh, predlžená, pretože systém sledovania stopovania bude plne v súlade s ustanoveniami protokolu. Bolo jasne, článok 8 protokolu hovorí, že boj proti nelegálnemu obchodovaniu, konkrétne článok hovorí, že každá zmluvná strana vytvorí v súlade s týmto článkom systém vstupovania a sledovania, ktorý bude kontrolovať príslušná zmluvná strana e, pre všetky tabakové výrobky, ktoré sa vyrábajú alebo do, dovážajú na jej územie. Takže tabakový priemysel nemôže mať e, systém sledovania a vstupovania, tak ako to bolo v minulosti a čo spôsobilo obrovské obavy. Takže ja E, si vážim pripomienky, ktoré práve zazneli a tiež som rada, čo povedal Olaf, že podporuje ratifikáciu protokolu, pretože bez pochyby ho treba ratifikovať čo najrychlejšie a z na konsenzus v tejto miestnosti všetkých politických strán myslím, že to nám dáva dobrý mandát na to, aby sme e, to posúvali vpred a aby protokol bol čo najskôr ratifikovaný. Takže ďakujem za pripomienky a príspevky teňových spravodajcov a dúfam, že budeme postupovať bez omeškania. Ďakujem pekne. Lehota na podmienujúce návrh je 24. mája v súlade s článkom 99.1 rokovacieho poriadku. Pozmenujúce návrhy predložené v v, v vo výbore môžu byť predkladané len za, za účelom zmeny rozhodnutia správodajkyne alebo odporúčania spravodajkyne. Ďakujem veľmi pekne za príspevky pána Roblinga a Bojkovského. Ďakujem pekne pani Anderson. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu. kde je predseda stáleho výrobu pre operatívnu spoluprácu pre vnútornú bezpečnosť. Vítam pána Izermana. Ako viete, tak tento stály výbor, ktorý sa nazýva COSI, bol vytvorený v súde článku 71 zmluvy na to, aby podporoval a posilňoval spoluprácu v oblasti bezpečnosti a ochrany medzi členskými štátmi, aby podporil aktivity národných kompetentných a príslušných orgánov. Myslím, že je to veľmi aktuálne a dôležité vypočuť si predsedu tohto výboru. Takže vítame vás a máte slova, predstavte nám aktivity a plány do budúcnosti. Nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem. Vážený, ďakujem e, za pozvanie, aby som mohol hovoriť o v stálom výbore o operatívnej spolupráci a vnútornej bezpečnosti. Je mi cťou dnes tu s vami byť. Pohovorím o niektorých prvkoch, ktoré sú v správe, ktorú ste dostali, ktorá pokrýva obdobie v júl 2014, december 2015. Kým tak urobím, vysvetlím výboru pracovné metódy, ktoré sme vyvinuli v kozi, aby sme podporili e, multidisciplinárnu e, metódu prístupu v boji proti organizovanému zločinu. Je to tzv. politický cyklus EÚ. Sú tu štyri kroky. Prvý e, posudzovanie hrozieb, to je e, tzv. proces SOCTA EU, podporovaný Europolom, založený na množstve zdrojov. Je tu analýza súčasných budúcich hrozieb, a odporúčania priorít na spoluprácu v boji proti e, organizovanému a vážnemu, závažnej e, trestnej činnosti. Po druhé, viacročné strategické plány vyvíjané v kozi v členských krajinách komisí, v agentúrach, napríklad Europole, Eurojuste a Frontexe, viacročný program pre každú prioritu tieto plány dohoduje Rada. Tretí krok sú operatívne akčné plány pre, za každý rok a za každú prioritu. Členské krajiny sa tu zúčastňujú tzv. operatívnych akčných plánov, ktoré dohoduje kozy. A potom e, multidisciplinárna európska platforma proti E, zločineckým aktivitám pod názvom MPECT v rámci Europolu, kde sa koordinujú rôzne e, akčné kroky. Europol podporuje túto platformu a COZY monitoruje výsledky rôznych akcií. Štvrtým krokom je evaluácia. Má sa uskutočniť v roku 2016, kedy bude správa vyhodnocovacia Komisia v spolupráci s členskými krajinami sa snaží zistiť, čo sa môžeme poučiť do budúceho politického cyklu. Okrem tej správy, ktorú sme vám boli zaslali, e, chcem hovoriť o témach, ktoré ste si želali, teda e, v rámci holandského predsedníctva, tak ako boli prezentované e, ministrom vnútra Holandska na začiatku predsedníctva posilnenie operatívnej spolupráci e, C v oblasti bezpečnosti EÚ. Už to je v srdci postupu KOSY. 22. marca sa to opäť potvrdilo v Bruseli, že je potrebné vystupňovať naše úsilie smerom k vysokej miere bezpečnosti, posilniť hlavne našu výmenu, vzájomnú výmenu informácií. Hrozné činy e, s toľkými obeťami minulý rok a tí tento rok to len potvrdzujú. Jedno z opatrení, ktoré používa EÚ, je snaha o úsilie, o, o rovnováhu, pardon, vyváženosť v oblasti základných práv a, a na súkromie na jednej strane a na druhej strane prenasledovanie a, a stíhanie a odsúdenie e, zločincov. Výmena informácií medzi členskými krajinami je kľúčom prioritou pre predsedníctvo. Treba sa posunúť k potrebe, zdieľať prístup a ďalej zlepšovať kvalitu údajov a využitie systémov. Preto sme e, sa ujali ambicioznej úlohy vypracovania plánu s množstvom stredno, krátko a dlhodobých e, krokov integrovanej architektúry informácií v Európe kde ide o boj proti terorizmu, ochranu hraníc a trestné stíhanie. E, v rade teraz e, diskutujú o tomto pláne. Dúfam však, že túto, tento plán budeme môcť 9. a 10. júna prezentovať rade. Tá, tento plán sa spája i s oznámením komisie k silnejšiemu informatívnemu systému pre hranice a bezpečnosť, prezentovaný 6. apríla ako sa dočítate v správe Kozy, dosiahol sa e, veľký pokrok v boji proti terorizmu. Pokroky Kozy ovplyvnili teroristické útoky vo Francúzsku v januári a v novembri minulého roka. Hneď po týchto udalostiach sa udiali dva osobitné zasadnutia Kýzy, aby sa pripravila séria protiteroristických opatrení v rámci prezentácie, e, januárovej prezentácie na pôde Rady pre vnútorné záležitosti a na iných grémiách. Teraz sa kozy zameriava na implementáciu týchto opatrení, ktoré sú niektoré zopakované v spoločnom stanovisku z 24. marca a e, podpredsednička vašeho výboru pani Guillaume sa zúčastnila je zjavné, že máme pred sebou veľa práce. Nie len v týchto týždňoch, ale i budúcich mesiacoch. A naďalej budeme eh, stupňovať naše eh, úsilie, aby tu bola nová obnovená eh, bezpečnostná stratégia EÚ do roku 2020 s cieľom efektívnejšie reagovať na udalosti holandské predsedníctvo nadviazalo na úsilie predsedníctva luxemburského. I naďalej e, budeme pokračovať počas predsedníctiev slovenského i maltského. Bude nasledovať ďalšia správa o implementácie vnútornej e, bezpečnostnej stratégie. Rád by som e, vyzdvihol niektoré iniciatívy, osobitne v boji proti zločinu, kde holandské predsedníctvo sa zameriava na posilnenie operatívnej zložky a integratívneho prístupu v súlade s obnovinou stratégiou vnútornej bezpečnosti je treba bojovať proti všetkým formám obchodovania s ľuďmi. Počas predsedníctva holandského budeme sa zameriavať na obchodovanie s ľudskými bytostiami, hoc THB a ochran e, s cieľom Eh, exportovania za prácou. Identifikovalo sa mnoho prípadov a stíhalo eh, sa viacero prípadov. Toto množstvo je však obmedzené. Štúdium judikatúry z predošlého roka ukazuje, že eh, je tu ťažké dokazovať, keďže je tu nedostatok pochopenia. Preto holandské predsedníctvo vypracovalo e, manuál k multidisciplinárnej spolupráci, pokiaľ ide o obchodovanie s ľudskými bytolosťami za účelom e, práce, hľadania práce. Chceme tiež posilniť naše úsilie tak ako sa diskutovalo v Kozi a ako bude na programe Rady v júni. Pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, ambície Holandianov sú dosiahnuť spoločný pohľad na ehm, riešenie jurisdikcie v kybernetickom priestore. Je to významná oblasť pre ehm, vyšetrovanie a preto budeme naďalej ehm, rozbiehať túto rozpravu celý, celú paletu politík EÚ. Keď to bude potrebné, budeme hľadať nové doplnkové akcie a nástroje dôležité materiály a závery z luxemburského predsedníctva sú dobrým základom pre holandské predsedníctvo, na ktorom sa dá stavať. V Kozi sme diskutovali o operatívnych skúsenostiach, kde akčný plán pre kybernetické útoky a na boj proti e, zločinom bol spustený. Kozi spracováva 30 odporúčaní, ktoré sa týkajú misie členských krajín Europolu, SIPOLu a Eurojustu. Výmena dobrých skúseností a prispievanie k vytváraniu štandardných postupov, kde ide o dôkazy v elektronickom priestore. Tiež sme iniciovali diskusiu o finančných vyšetrovaniach. Toto je veľmi dôležitý investigatívny nástroj v boji proti organizovanému zločinu a terorizmu Predsedníctvo chce zvýšiť skúsenosti a zabezpečiť, aby nástroj sa využíval častejšie v cykle EU politík boji proti kybernetickému zločinu. Aby policia mohla operovať efektívnejšie, závery rady obsahujú aj akčný plán o finančnom vyšetrovaní. Tento sa vypracoval a bude na stole rady v júni na prijatie. Diskutovali sme o prínosoch administratívneho prístupu, riešiac problémy e, e, zločineckých e, motorkových bánd. Administratívnym spôsobom budeme postupovať nad rámec trestnoprávneho stíhania, kombinujúc multidisciplinárny prístup naprieč Európskou úniou. Je preto dôležité spolupracovať medzi národnými e, zložkami trestného stíhania a nadnárodnými, aby sa vymenali informácie na administratívne účely. Na úrovni európskej sa riešia problémy e, fokálnymi bodmi Europolu a operatívnymi monitorovacími stretnutiami. charakter hroz, hrozby stretnutí zločineckých zložiek sa používa na operatívne účely. Administratívny prístup v európskom cykle proti zloč- organizovanému zločinu. Navrhli sme tiež závery rady k administratívnemu postupu, aby sme mohli postupovať proti zločineckým aktivitám a zintenzívniť spoluprácu EÚ v prístupe k zločinu. Tieto závery rady sa diskutovali v Kozi a budú na programe e, Rady pre vnútorné záležitosti v júni. Dúfam, že vám budem môcť dať ďalší náhľad do ďalšej činnosti Kozy. Ďakujem opätovne za možnosť pohovoriť k vám o činnostiach Kozy. Ďakujem. Ďakujeme pánu I. Zermanovi za všetky informácie. Teraz pohovorí pani Gomeš. Ďakujem za vašu správu. Vidím, aké je dôležité pre kozy posilňovať výmenu informácií. Menovite v boji proti terorizmu, ako ste boli vyzdvihli. Do akej miery, pýtam sa však, zabezpečujete, e, aby e, členské krajiny v snahe o vymienianie informácií sú tiež v stave pomôcť ľuďom pri e, výmene informácií či trestnoprávnom stíhaní. Ako im pomáhajú zbierať informácie Veď sú, sú tu ľudia, ktorí majú viacero jazykových zručností, využívajú sa na a, nábor alebo sú spojení s aktivitami z, e, organizovaného zločinu. Sú tu experti v kybernetickej oblasti, ktorí by mohli pomôcť dosahovať informácie, ktoré nie sú spontánne prístupné a tiež potom prepojenie s financovaním. Vy ste vyzdvihli význam finančno, e, finančných vyšetrovaní. Čo však ja viem a čo sledujem v spôsobe, akým operuje náš bankový sektor, vedie ma k veľkým obavám že sme veľmi vzdialení od dosahovania minimálnych e, účinných e, štandardov, najmä pokiaľ ide o implementovanie legislatívy e, k boji proti praniu špinavých peňazí. Takže otázka znie, do akej miery tieto oblasti naozaj sa riešia na pôde kozy. A potom tiež otázka, Spomenuli ste e, e, implementáciu, kde ide o špecifické programy v boje proti terorizmu, predchádzaniu radikalizácií, Eh, deradikalizácia radikalizovaných ľudí. Aké zisťovania sa dejú v členských krajinách s vkladom kozy v tomto smere, pretože to, čo my vnímame, je sa smeruje eh, k centrám pre radikalizáciu než pre rehabilitáciu a množstvo ďalších odporúčaní, ktoré sa dejú prevencii terorizmu, ktoré si vyžadujú e, výrazné investície pri množstve stratégií na komunitárnej úrovni a nevidíme naozaj vymáhanie tohoto. Tiež ste boli spomenuli obavy, pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi na pracovné účely, čo urobilo kozy, aby sa riešil problém, ktorý, sa nám, ktorý nám signalizovali e, hlavne z Europolu, že asi 10 tisíc detí e, zmizli. Ako zabezpečujeme, aby e, sa toto či sa, či sa ako zistujeme, na aký účel sa vykoristujú tieto deti. Je to, sú, je to obchodovanie s orgánmi, sexuálne vykoristovanie, pracovné vykoristovanie. Ďakujeme, slovo má pán Diaz de Mera. Ďakujem pekne. Rád by som sa poďakoval za to, že ste sa, tu, že ste sa sem dostavili. Stály výbor pre operatívnu spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti je určite nevyhnutný. Je tomu však i tak, že ste relatívne neznámou zložkou a nie veľmi e, často sa dostavujete. Predstavili ste nám teraz správu e, E, na obdobie 2014 až 2015, júl až december. Hovorili ste o pracovných metódach, kým pohovorím ďalej, chcem povedať, že z vašu činnosť som vám veľmi povďačný. Považujem to všetko za nevyhnutné, tú vašu návštevu. Avšak, pokiaľ ide o vaše pracovné e, metódy, tak si myslím, že um, to merítko, na ktorom sa bude merať, ktorým sa bude merať, či naozaj dobre fungujete, alebo ste len ďalšou administratívnou zložkou, keďže je tu na komunitárnej úrovni 16 takýchto agentúr na bezpečnost, bezpečnostnej oblasti a obávam sa dokonca, že sa tu prekrývajú výrazne mnohé kompetencie, ak nemám povedať priamo, že si stojíte navzájom v ceste. V boji proti organizovanej e, zločinnosti je dobré, že tu realizujete určitú inventúru. Hovorili ste o strategických plánoch, o viacročných plánoch ďalej. Za účasti jednotlivých agentúr. Už to je všetko pekné. Operatívne plány ďalej ale to robia predsa aj ďalšie agentúry. ťažisková činnosť v Europole. Vieme, že čo tu robí Europol. Europol často e, tu sa pred nami zodpovedá. Naznačovali ste e, komplexnejšie otázky, ktorých už hovorila Anna v súvislosti s neistotami s takýmito pocitmi Európanov. Zohľadnili ste však i otázky, ktoré naznačilo holandské predsedníctvo, pokiaľ ide o zločiny e, v priestore internetu, sídlo Europolu v Den Hágu má tri konkrétne zariadenia k tejto téme, takže čo chcem všetkým týmto vlastne povedať? Kozy je to naozaj účinné zariadenie alebo nie? Mám pocit, že kouzy je bezpečnostná štruktúra, ktorá iba reflektuje, ale nerobí toho aktívne veľa, ak porovnávame túto štruktúru s inými bezpečnostnými agentúrami. Poprosím vás, tento výbor, ak chcete mať úctu verejnosti, tak by ste mali oveľa častejšie nám povedať, čo vlastne robíte, pretože keď hovoríme o správe z júla 2014, decembra 2015 a o tom, že sa to bude prehodnocovať v roku 2016. Čo sa týka článok, člán 75 kozy môže koordinovať aktivity a kooperovať v boji proti organizovanému zločinu. Ďakujeme. Pán Diaz de Mera, už nikto sa nechce ujať slova. Tak potom dostane slovo opäť pán Izerman. Ďakujem pekne za slovo, ďakujem aj za všetky otázky, za otázku pani Gomez, za otázky pani Diaz de Mera. Čo sa týka výmeny informácií, otázka, na ktorú sa pýtala pani Gomeš, myslím si, že to je čosi, veľmi dôležité. Má to veľkú, veľký význam. A otázka, či ľudia môžu alebo nemôžu takto informovať, takto si vymeniať informácie, to je otázka aj na členské štáty EÚ, ale ja vás ubezpečujem, že za rozličné obdobia, e, aj predtým, než kozy existovala, zdalo sa, že tá táto otázka nedostatku informácií a nedostatočnej výmene informácií rezonovala, pretože je jasné, že keď sú informácie dostatočné o terorizme, o kriminalite, tak sa aj lepšie bojuje s týmito nešvarmi. Myslím si, že toto je veľká téma a čo sa týka efektívnosti Kozy sa má čím pochváliť. Som rád, že môžem e, ešte raz povedať, že máme poverenie od rady vypracovať e, dokument typu tzv. cestovnej mapy, roadmap. A na, na základe neho budú členské štáty a agentúre, agentúry e, zaviazané vymieňať si informácie intenzívnejšie. Ak tam bude ochota, samozrejme, medzi členskými štátmi, ak bude ochota zo strany agentúr. A takisto v praxi býva ťažké aj v praxi naplniť svoje ambície, nielen na papieri. Takže do akého rozsahu, ako intenzívne kozy pracovalo na tejto téme, na tomto zadaní, veľmi vážne sme vzali prípravu tohto dokumentu typu cestovnej mapy. Aj rada, aj parlament predsa sa dohodli, že tak tieto informácie budú plynúť, budú sa vymieňať. My by sme mohli povedať, e, keď ste sa tak dohodli, prečo sa to nedeje. Všimli sme si, že nie sú koordinátori na oboch stranách. Prečo je to tak? Krok po kroku sa týmto spôsobom snažíme zlepšovať prax a praktiky dobrej výmeny informácií. Ďalej tu padla konkrétna otázka THP a detí. To je niečo, čo tu spomenul aj zástupca Europolu. 10 tisíc detí môžu byť obeťami zneužívania zo strany e, kriminálníkov. Efektívna a rýchla výmena názorov na európskej úrovni rýchlejšie pomôže nájsť ľudské bytosti, či už sú dospelé alebo deti a takisto e, rýchlejšie nájsť stratených ľudí. Počas e, nášho predsedníctva sme sa pokúšali prehlbiť a zintenzívniť výmenu informácií medzi členskými štátmi a zlepšili sme existujúce nástroje na využívanie chýbajúcich osôb. Tento prístup je v súlade s tým, o čo sa snaží Európska rada a s interinstitucionálnymi dohodami. Takisto sa snažíme naplno využívať existujúce opatrenia. Európska platforma európskych policajných kontaktných bodov už existuje v rámci európskeho rámca Takisto tu máme platformy odborníkov, Europol má svoje platformy Efektívnosť všetkých týchto nástrojov sa dá však zmerať len tedy, keď sa zaktivizujú. Interpol má svoje nástroje, môže takisto hľadať a koordinovať, pomáhať občanom a hľadať chýbajúce e, osoby, stratené osoby. Máme komunikačné nástroje, ktoré zapájajú celé komunity občanov a môžu nahlasovať chybajúce osoby na sociálne médiá. Máme tu systém web stránok, e, systém, kedy sa dá aktivovať tzv. žlté svetlo e, pri, ako symbol hľadania stratených. Sú tu rozličné operačné možnosti a ďalej aj rozdiely v členských štátoch, v legislatívnych systémoch členských štátov. 25. máj bol vyhlásený za deň stratených detí v Amsterdame sme hovorili pri tejto príležitosti o tejto tematike a dúfame, že sa veci v tejto oblasti zlepšia. Pán Diaz de Mera sa pýta, či je kozy efektívna alebo nie, alebo či to je len jednoducho organizácia, nejaká administratívna. Pozrime si históriu kozy. Lisabonská zmluva má v sebe zabudované priority, ktoré nastavila rada a medzi ne patrí aj spolupráca, kooperácia. Kozy, organizácia Kozy, nerobí sama operačné aktivity, ale som presvedčený, a teraz za niekoľko mesiacov, keď som v predsedníckej stoličke, som presvedčený, že Kozy pomáha členským štátom, agentúram ako Europol, Eurojust a Frontex spolupracovať v tzv. politickom cykle Isté, že je v tom určitá byrokracia, ale koniec koncov. Chcete spolupracovať s 28 členskými štátmi EÚ? Alebo chcete mať fórum, kde veci sú istým spôsobom zorganizované? Podľa môjho dojmu zlepšujeme efektívnosť takejto spolupráce, a keď hovoríte, že by kozy častejšie malo prichádzať do parlamentu, sme ochotní ukázať to, čo robíme, poukázať na problémy, ktoré riešime v našej snahe o čo najlepšie výsledky. Takisto ste spomenuli organizovaný zločin na internetových sieťach, na počítačových sieťach. Aj Europol sa tejto téme venuje, aj členské štáty sa tomu venujú. Počas holandského predsedníctva sme sa pokúšali urobiť ďalšie kroky v diskusii o presadzovaní práva, o rôznych organizáciách presadzovania práva, ktoré čelia problémom vzájomnej pomoci v systémoch. V tejto oblasti bolo veľa iniciatív. Sú tu nové oblasti kriminality, tradičné spôsoby boja proti trestným činom, ktoré sa týkajú fyzickej lokality, majetku, ale nové systémy, ktoré ešte len sa rozvíjajú, takisto stoja za zmienku, treba sa im venovať. Spomenul som aktivity, ktoré sme robili Ale čo sa týka operačných aktivít, potrebujeme praktické riešenia, potrebujeme lepšie sa zoznamiť s jurisdikciami a spôsobmi hľadania stratených osôb e, pri ich spolupráci. Myslím, že som odpovedal na všetky otázky. Pani Gomez, máte slovo. Prepačte, aby som chcela poprosiť, či by ste mohli odpovedať aj na otázku úsilí boja proti praniu špinavých peňazí. Vie Kozy, že UAFs pravdepodobne má personál v členských štátoch EÚ napríklad pri bankách, vidím v mnohých členských štátoch, že jednoducho banky fungujú ako práčky špinavých peňazí. Sme si, uvedom, sme si vedomi dopadu panamských dokumentov, tzv. Panama Papers, na našu bezpečnosť, veď to je organizovaný zločin, ktorý bol použitý v našom systéme. Mohli by ste odpovedať aj na otázku, či robíte aktivity na zabránenie radikalizácii? Či to je vaša agenda organizácie COZY? Pán Izerman. Prepačte, že som nespomenul prevenciu. Prevencia je súčasť našich priorít, ktoré nám nastavila rada. Platí to aj v oblasti boja s terorizmom a prevencie terorizmu. Je to tiež otázkou investícií členských štátov do tejto tematiky. Stály výbor o internej bezpečnosti kozy vie, že tu je rastúci záujem, takisto aj v rade, o preventívne opatrenia. Ešte stále to neviedlo k operačnej spolupráci alebo k takej operačnej spolupráci, ako by si kozy, výbor kozy želal vidieť, ale dôležité je zameriavať sa aj na to, aké typy terorizmu je možné ako je možné zabraniť rôznym typom terorizmu. Čo sa týka prania špinavých peňazí, a ktoré ste spomínali, no už um, iste viete, že existuje akčný plán a komisia čo skoro navrhne štvrtú smernicu boja proti praniu špinavých peňazí. Toto je takisto krok vpred. Takéto niečo sa pri finančných vyšetrovaniach vo výbore kozy pertraktuje, rieši sa to, súvisí to s praním špinavých peňazí. Finančné, často finančné vyšetrovania vedú práve k odhaleniu takýchto praktik, ale naozaj je to komplexná, zložitá vec. Ale chcel by som poukázať na smernicu komisie. Ďakujeme, pán Izerman, za všetky vaše odpovede, za informácie, ktoré ste poskytli a dúfam, že budeme mať možnosť sa zoznámiť aj v budúcnosti s aktuálnou prácou kozy. Želám všetko najlepšie v tejto dôležitej práci výboru kozy. Ďakujem. Ďalšou témou na programe je výmena názorov s pánom Navarete, ktorý je novým vedúcim Centra boju proti terorizmu Európskeho centra. V sa malo začať. Máme tak 20 minút na a on nepríde skôr, takže musíme prerušiť schôdzu. Asi tak 4 16.45 príde pán Navarrete, ktorý je vedúcim Európskeho centra Europolu, ktorý sa venuje boju proti terorizmu. Dear colleague, let's uh, continue our afternoon uh, meeting. The next point on our agenda Budeme pokračovať, kolegovia. is uh, the exchange of views with Mr. Navarrete. No a vítam medzi nami pána Navareta, ktorý je uh, riaditeľom nového oddelenia uh, v rámci Europolu na boj proti terorizmu. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prišli. Pán Navareto nám e, predstaví novú správu za rok 2016, ako nedávnu publikáciu o zmena e, fungovania islamského štátu a teroristických útokov. Takže dávam vám slovo a potom sa uskutoční diskusia s poslancami. Nech sa páči, máte slovo. Well, good afternoon, ladies and Dobré popoludne prajem, dámy a páni. Ďakujem pani predsedajúca, že mám slovo. Ďakujem vám za pozvanie na dnešné zasadnutie výboru LIBE. Som tu pred vami, aby som stručne poskytol informácie o, nové, o nových teroristických aktivitách v Európe a okomentoval niektoré spoločné úsilia, aby sme efektívne sa mohli vysporiadať s hrozbami terorizmu, vyvinuli sme spoločné úsilia. Každý rok Europol pripravuje retrospektívnu hĺbkovú analýzu teroristických aktivít. Terorizmus v Európskej únii je témou takéto správy a je to spoločné úsilie členských štátov a Europolu, ktoré je zapracované do tejto správy Eurojust a ďalšie krajiny, tretie krajiny napríklad participujú spolu s nami. Je to jedinečný vhľad do teroristických rizik a hrozieb, ktoré môžu ovplyvňovať aj Európsku úniu. TISAT 2016, táto správa, bude k dispozícii na internete o pár týždňov. Napriek tomu by sme si dovolili využiť túto príležitosť a podeliť sa s vami o hlavné závery správy. Skombinujem dnešnú prezentáciu a závery správy TISA 2016 do dokumentu Pripravili sme dokumenty aj po parížských útokoch v novembri 2015 o tom, ako islamský štát mení modus operandi svojich útokov. Ten, táto správa je reflektovaná aj v, vo veľkej správe TISA 2016. Sústredím sa na odpovede Európskej únie na terorizmus, na reakcie a odprezentujem e, iniciatívy, ktoré implementuje Europol, aby zvýšil a zintenzívnil výmenu informácií medzi členskými štátmi EÚ o terorizme. Vidíte na obrazovkách hlavné fakty zo správy TISAT 2016. V roku 2015 zomrelo 151 ľudí, zabili ich teroristi a v rámci teroristických útokov bolo 360 zranených ľudí. Toto všetko sa udialo na území EÚ. Keď si porovnáme toto číslo s rokom 2014, vidíme, že pred rokom iba štyroch zabili v EÚ počas teroristických útokov a, tento, a minulý rok 151. Takže štyria, v roku 2014, 151, 2015. 60 občanov EÚ zomrelo v parížských okrem parížských útokov ešte aj inde, mimo EÚ, napríklad v Tunisku. V členských štátoch sa udialo 211 teroristických útokov, z ktorých niektoré zlyhali, nepodarili sa a niektoré sa završili. Polícia zatkla 1057 jednotlivcov v Európskej únii za podozrenie z kriminálnych trestných činov súvisiacich s terorizmom. Rok 2015 bol takisto rokom, v, ktorým, v ktorom sa udialo mnoho súdnych procesov súvisiacich s terorizmom. 513 ľudí bolo odsudených, usvedčených z terorizmu a odsudených. Neskôr vám poviem o týchto veciach podrobnejšie. Ďalší diapozitív poprosím. Rozdelíme terorizmus na rôzne oblasti rizik. V Európskej únii je jedným z takýchto oblastí džihadistický terorizmus. 150 ľudí zomrelo v dôsledku džihadistického terorizmu v EÚ. Buď e, džihadistické skupiny v EÚ alebo iní džihadisti, jednoducho spolu 150 ľudí. Vidíme tu výrazný nárast počtu džihadistických útokov. Hm. V roku 2014 boli 4 a v roku 2015 bolo už 17. A obeťami boli obyvateľia a občania Európskej únie samozrejme. európske, alebo štáty Európskej únie, ktoré sa podielajú na koalícii proti islamistickému islamskému štátmu, štátu, vníma skupina ako legitímny útok, alebo džihadistické skupiny vnímajú ako legitímny útok. útok. Na úvod som už spomínal, reakcia bezpečnostných zložiek na túto hrozbu bola veľmi silná. V roku 2014 bolo zatknutých 395 osôb a v roku 2015 to narastlo už na 667 teroristické bunky, ktoré boli pripravené spáchať teroristický útok v Európskej únii, sú hlavne domáce alebo majú lokálne a miestne zázemie. Ale vieme, že za tým stojí islamský štát. Ďakujem pekne. The main concern reported by the member state within... A hlavné obavy členských štátov EÚ v roku 2016 je naďalej džihadistický terorizmus. A, a zahraniční teroristickí bojovníci, ktorí cestujú do a z teroristických zón poprvýkrát používame definíciu džihadistického terorizmu. Máme konsolidovanú definíciu a nielen jednotlivé teroristické útoky. Počet zatknutých džihadistov za džihadistické teroristické aktivity v roku 2015 narastol v porovnaní s rokom 2014. A to ukazuje snahy, ktoré sa v Európe vyvíjajú na boj proti tejto forme terorizmu Hm, prichádzame k profilom žihadistických skupín, tie sú rôzne, nemáme len jeden profil. Veľká väčšina rekrútov, ktoré identifikovali členské štáty, majú kriminálne posadie od malých trestných činov a spozávazne závažnejšie. V niektorých krajinách veľký podiel zahraničných bojovníkov bol zistený alebo bol nich e, zistený, boli u nich zistené mentálne problémy. Školenie a tréning je dôležitou súčasťou džihadistického terorizmu. Niektorí boli vycvičení e, v Sýrii s cieľom spáchať teroristický čin v Európskej únii. Ďalším džihadistického terorizmu je, e, sú, je to, že zahraniční bojovníci zorganizujú E, tréning, keď sa vrátia z územia pod vladaného IS. Podľa informácii vieme, že niektoré tréningy a školenia sa uskutočňujú v krajinách Západného Balkánu, ale tiež v Európe. To však treba ešte stále potvrdiť. Teroristi sú cvičení hlavne pri strelbe zo strelných zbraní alebo pri použití výbušnín vo všeobecnosti sú vyškolení pomerne zle, ale napriek tomu je to nepredvídateľné a preto je ťažké zabrániť teroristickému činu. Spolu s zahraničných bojovníkov tí osamelí ktorí sú veľkým rizikom pre bezpečnosť. A okrem toho, viacerí európsky džihadisti majú stále pozície v tom tzv. islamskom štáte a pravdepodobne sú kontakty s teroristickými sieťami v krajinách pôvodu. A čo sa týka cieľov, zdá sa, že teroristi sa zameriavajú hlavne na také meké ciele, pretože sú jednoduchšie ako a účinnejšie ako útoky na infraštruktúru, vojenské policajné alebo iné podľa ciele. Stále zostávajú však aj oni možnosťou. Ďalšia strana. Teraz k nálezom zisteniam tie stále rastú. 65 v roku 2015 alebo teda narastli na 65 roku 2015. Máme tiež eh, reakciu bezpečnostných a policajných zložiek. 168 osôb bolo zatknutých eh, za trestné činy súvisiace eh, s etnickým nacionalizmom a separatistickým terorizmom, a čo je nárast v porovnaní s rokom 2014. A najviac incidentov sa uskutočnilo vo Francúzsku a Španielsku, pričom PSNI, policajné zložky Severného Írska, sú hlavným cieľom eh, republikánskej skupiny vo Veľkej Británie. A ďalej sú tu násilné konfrontácie v, medzi prokurdskými separatistami a tureckými nacionalistami v členských štátoch EÚ. Ďakujem pekne. Ďalšia stránka. A eh, Lavicový terorizmus je na najnižšej úrovni od roku 2006. V šiestich členských štátoch bolo zatknutých 67 osôb za tieto útoky, improvizované výbušniny sú prednostňovaným zbranou, zbraňou marxisticko-leninistické skupiny um, podielom na indoktrinácii a propagande, ale nie na násilnej činnosti. Ďakujem pekne. Ďalej. Mhm. A šírenie protiislamských a protimigračných nálad. Pravicový extrémizmus sa šíri veľmi rýchlo v členských krajinách EÚ od eh, roku 2014 neboli žiadne útoky a v roku 2015 eh, už, bolo 9, eh, ktoré súvisleli s pravicovým terorizmom. Zatknutia, ktoré súvisia s pravicovým terorizmom, narástli z 34 osôb z roku 2000 alebo teda klesli z 34 v roku 2014 na 11 v roku 2015. počas útokov, ktoré sa uskutočili v Paríži v novembri a tento rok v Bruseli džihadistickí teroristi využívajú nové taktiky, techniky a postupy pri využívaní výbušnín. V novembri 2015 poprvýkrát použili e, kombináciu výbušnín a zbraní, na to, aby usmrtili ľudí v Paríži. Podomácky vyrobené výbušniny sú stále tými najčastejšie používanými improvizovanými výbušninami. Rovnako máme informácie z členských krajín, že teroristické skupiny sa snažili vybudovať legálne zásoby prekurzorov pre výbušniny, na to, aby ich použili na útoky veľkého rozsahu. Chemické zariadenia podľa správ členských štátov a spoločnosti sa môžu stáť zraniteľným cieľom, ale teroristi uprednostňujú tradičné a konvenčné zbranie a výbušniny vďaka ich dostupnosti, jednoduchosti a účinnosti. No a rád by som zdôraznil aj využitie alebo zneužitie internetu a sociálnych médií pre teroristické účely. Interneta a služby a infraštruktúra môže byť tiež tak nástrojom, ako aj cieľom v roku 2015 zažili náraz neužitia anonymity, e, kódovacích služieb a nástrojov na e, zakrytie geografickej lokality ochrany útahu a komunikácie e, medzi teroristami a tým sa komplikovalo pre príslušné orgány monitorovanie, alebo ich monitorovanie a identifikácia nelegálnych finančných transakcií. Toto sú hlavné nálezy a zistenia správy za rok 2016, v roku 2015, keď sme zistili, aký stále je e, riziko, hlavne v spojení s džihadistickým terorizmom, islamským štátom, a aké boli reakcie policajných a bezpečnostných zložiek voči tomuto, týmto hrozbám. Teraz sa budem sústrediť na to, aké sú často informácie a situácia v EÚ a vytvorenie Centra na boj proti terorizmu v rámci Europolu v tomto roku. Tragické udalosti v poslednom mesiaci roku 2015, ale tiež začiatkom tohto roka potvrdili bohužiaľ, že džihadistický terorizmus je hlavnou hrozbou pre bezpečnosť v e EÚ tento rok v Bruseli prieslo život 30 ľudí, ale občania EÚ prišli o život pri teroristických útokoch mimo EÚ v Istambule a na pobreží Slonoviny. V posledných rokoch Európa vybudovala silnú a účinnú politickú reakciu pri boji proti teroristickým hrozbám protiteroristické legislatívy boli eh, finalizované. Na, ako stratégia na boj proti terorizmu. No a parlament a konkrétne tento výbor podporujú v tomto procese neustále Europol. Rád by som využil príležitosť a opäť vám poďakovať za vašu podporu pri implementácii nového nariadenia o Europole a za to zradené toto centrum. Som si istý, že to pomôže v boji proti terorizmu. Reakcia Europolu po parížských útokoch išla hneď po tom, čo sa udiali. Boli sme v blízkych kontaktoch s Francúzskom po útokoch v Paríži. No a tvorili sme tým na podporu našim Máme 60 dôstojníkov, ktorí neustále pracujú a pracovali a po, pomáhali Francúzsku. No a no, z, v rámci v priebehu pár hodín sme im poskytli spravodajské informácie. Prvé informácie dostali 6 hodín po útokoch, ale tiež viac informácií dostali z Europolu a od kolegov priamo na mieste. Po niekoľkých dňoch sme vytvorili stály tým, aby sme podporili naši, našich francúzskych a belgických kolegov, keď sa zistilo prepojenie s Belgickom, aby sme využili všetky nástroje a zdroje, aby sme pomohli Francúzsku a Belgicku, ale aby sme tiež priniesli európsky rozmer. Vedomujeme si, tieto dve, dva členské štáty trpeli a my musíme rozšíriť naše schopnosti a kapacity. Chcem upozorňovať na riziko 28 členských štátov. My sme podporili, poskytli koordinačnú a operačnú podporu. Vytvorili sme task force pod názvom Fraternité spolu s expertami a styčnými dôstojníkmi z Francúzska a Belgicka, aby sme podporili tieto dve krajiny po útokoch vo Francúzsku. Fraternité stále pomáha Francúzsku, ale aj Belgicku po útokoch v Bruseli. Po 22. marci. Dnes sme naše prepojenie na iné členské štáty a tieto sú tiež zapojené do Task Force. Jednotka na boj proti terorizmu v rámci Europolu buduje na existujúcich kapacitách a odbornosti a spustené v januári 2016. rôzne nástroje pod jednou strechou eh, na to, aby sme slúžili členským štátom a plnili, reagovali na ich potreby. Kde si reflektuje európsku filozofiu a stratégiu, slúži ako informačné centrum, poskytuje operačnú podporu a analýzu e, na protiteroristických vyšetrovaní spája kapacity, informačné kapacity e, proti propagande, online propagande, šíreniu zbraní a je to inovatívna platforma na spájanie členských štátov, tak aby sme pomohli v boji proti terorizmu v celej EÚ. z pilierov ECTC je angažovanosť členských štátov, zvýšená výmena informácií, ale tiež tým členským štátom expertízu boj proti terorizmu. Vytvorili sme spoločný výskumný tím členské štáty, aby Europolu poslali z styčného dôstojníka operačné projekty, ktoré by mohli byť stále na agende orgánov a tiež sa využili nevyhnutné zdroje eh, Europolu na podporu. No a táto úloha povedení členských štátov podporuje Europol. To úlohy musia byť merateľné, cieľ musia byť revidovateľné a musia byť tiež dosiahnutelné. Doteraz sa Niektoré členské štáty vyslali styčných dôstojníkov na špecifické úlohy. Máme styčných eh, dôstojníkov pre Francúzsko, Španielsko, Rakúsko, Holandsko a Nemecko, ale viacero členských štátov oznámilo, že čoskoro pošlu expertov, aby pracovali v rámci ET, ECTC na týchto úlohách. aby sme zvýšili zdieľanie informácií, tak eh, máme špecifické prostredie na výmenu informácií. Pripravili sme zobytné kanály na výmenu informácií, boj proti terorizmu, na základe nášho systému Siena, pôvod názov Siena, TC všetky, všetci odborníci sú teraz napojení na ten, tieto informačné systémy, No a doteraz členské štáty a tiež tretie strany 43 kompetentných orgánov bolo identifikovaných eh, v rámci ICTC e Siena. Systém bude tiež šený, eh, aby umožnil členským štátom eh, vymieňať si informácie na utajenej úrovni a informácie a analýza informácií, to je hlavnou úlohou Europolu. Úspech je centra závisí od toho, aby Europol skutočne žnil výmenu informácií a spravodajské informácií po útoku v Paríži a Bruseli. No vidíme, ako členské štáty teraz viac sa angažujú pri využívaní systému Europolu informačný systém Europolu, to je chrbtová kosť Europolu. Viete, že tieto informácie priamo od členských štátov, ktoré zodpovedajú za to, aby Europol dostal e, informácie Europol zodpovedá za informácie od tretích strán, špecificky e, spojení s javom zahraničných bojovníkov, členské štáty a tretie strany identifikovali 18 zahraničných bojovníkov v systéme v roku 2014 a dnes už to je viac ako 4 tisíc. Since the opening of focal point... Od januára 2014 sme dostali 3500 príspevkov viacero prípadov. Chcem vyzdvihnúť tie prepojenia medzi terorizmom a organizovaným zločinom. zločinecké pozadie týchto skupín v Európe. Je to rozhodujúci nástroj pre boj e, s terorizmom. My len pos- posilníme finančné kapacity. Hlavnou prioritou po parížských útokoch bola, boli po požiadavka Francúzov informácie týkajúce sa finančných tokov Minulý rok sme poskytli viac ako 2700 informácií členským krajinám. Dúfajme, že sa bude dali posilniť boj proti terorizmu za použitia finančných informácií. Teroristi reagujú, minimalizujúc a predchádzajúc dopadom v boji EU intenzívnila činnosť v boji proti online. Džihadisti e, dobre chápu, ako fungujú sociálne siete, ako spúšťať kampane na sociálnych sieťach, aby mali nábor nasledovníkov, podporovali prístup k terorizmu, aby a získavali prostriedky na terorizmus. Viac ako 50 tisíc Twitterových e, kont sa používa na podporu islamského štátu. Každodenne produkujúc činnosť. Hrozby sú to vážne. 125 tisíc eh, eh, Twitterových kont od eh, polovice roku 2015 len na samotný ISIS pripadá. Vytvárame vnútornú referenčnú hodnotku, ktorá, jednotku, ktorá zač, začala v júli 2015 v pilotnej fáze, konsolidovala sa v decembri 2015 čísla k tomu, zameriavame sa na kvalitu, nie kvantitu. Identifikovali sme viac než 7 tisíc e, potenciálne e, podozrivých extremistických obsahov. To sa odkázalo na poskytovateľov služieb až 90 informácií v rámci ECTC. E záverom o výzv- pár slov o výzvach. Nedávne útoky naznačujú, že u teroristov možno badať oveľa lepšiu koordináciu. Používajú e, zbranie a výbušniny, kombinujú e, využitie teroristov, ktorí ktoré prichádzajú z džihadistických kruhov, provokujú ďalších aktérov na účasť a na použitie zbraní páchateľov činnosti v EU. Rýchlo sa táto hrozba rozvíja a boli sme svedkami i toho, že je tu prepojenie medzi ľuďmi, ktorí majú zločinecké pozadie a terorizmom. Treba mať preto koherentnejší prístup. Zdôrazňujem využitie propagandy a sociálnych médií teroristami a preto treba pracovať na prevencii a zmierňovaní efektov tejto propagandy. Tu môže úlohu zahrať Europol, ale nielen on. K tomu najvýznamnejšiemu vyšetrovaniu, ako som povedal, pre budúce mesiace v Belgicku a Francúzsku k tomuto bratstvu budeme dostávať informácie členských kraj, krajín, aby sme dokázali bojovať proti terorizmu. V posledných rokoch Europol sa stáva kľúčovým hráčom vďaka podpore parlamentu a politickým eh, impulzom za posledné roky do roku, do eh, roku 2014 a 2015 Chcem vám poďakovať ešte raz za pozornosť a rád zodpoviem prípadné otázky. Ďakujeme vám za podrobnú a e, informatívnu prezentáciu. Slovo majú kolegovia. Thank you, thank you very much. Ďakujeme za prezentáciu. Mám otázky týkajúce sa informácií. Počet e, útokov ľavicových a anarchistických skupín e, chýba tu e, v porovnaní s ostatnými pachateľmi. Spomínajú sa tu e, výbušniny. Vychádzam z toho, že takéto útoky sa minimálne plánovali alebo sa udiali. Tiež by ma zaujímalo počuť čosi o povahe pravicových a ľavicových teroristických skupín. Zamierajú sa to na náhodných e, ľudí, extremistické skupiny alebo e, nehnuteľnosti, alebo či je dominancia v niektorých členských krajinách väčšia než v iných. Ďakujeme pán Diaz de Mera. Ďakujem. Viem. A vážim si prítomnosť veľkého e, profesionála, ktorý sa zaoberá alebo stará o bezpečnosť Európanov. Ďakujem za vašu prítomnosť. Pán Navarete. Pohovorili ste o témach, ktoré nás zamestnávajú v našom výbore a nás potešilo, že ste dobre zhrnuli to, čo všetko v ECTC robíte. Že sme takisto mohli e, počuť, aké problémy konštatujete v legislatívnej a právnej oblasti. Keďže veľká časť parlamentu by bola bývala chcela e, oddelené nariadenie mimo nariadenia o Europolu, ale, Europole, ale k tomu mám otázku. Asi viete, že e, tu máme veľmi intenzívne rozpravy. že chceme bojovať proti uh, džihadistickej propagande i tým vytvorením toho e, oznamovacieho miesta. Držím sa informácií, ktoré ste povedali o Europole a pýtam sa, do akej miery e, rýchlosť a solidnosť informácií sú dôležité a že sa tieto lepšie zabezpečujú na európskej úrovni, úrovni Europolu, než na úrovni členských krajín. Hovorili ste tiež o profiloch. V rôznych európskych médiách sa teraz hovorí o tom, že ženy e, zohrávajú dôležitú úlohu džihadistov, že e, tieto džihadistky e, sa e, školia, pretože oveľa ťažšie sa e, zachytáva ich profil tými systémami včasného varovania. Je to správna informácia, teda ten odkaz na túto tzv. E, ženskú zbraň? Existujú pre ne špeciálne e, tréningy pre nasadenie v E, v Sýrii alebo v Európe. Ďakujem ešte raz za vašu návštevu. Ste naozaj odborníkom a ďakujeme, že robíte toľko pre bezpečnosť Európanov. Ďakujeme. Pani Gomeš. Ďakujeme vám za vašu prezentáciu. Všímam si, že ste nám dávali e, štatistiku pre 2014 určite čísla narastli a bolo by však dobre vidieť to v, v kontexte celosvetových štatistík. V Európe e, zomrelo 151 ľudí kvôli teroristickým činom, ale v roku 2014 vo celom svete číslo bolo vyššie než 32 tisíc a to treba vidieť v kontexte, že by sme si mali uvedomiť, že hlavnými obeťami teroristov momentálne súdne nie v Európe. Samozrejme, že to nie je dôvod nekon, alebo dôvod nekonať. Treba predchádzať týmto e, činom. Vyzdvihli ste vaše obavy osobitne, pokiaľ ide o financovanie terorizmu. Čo ste sa poučili v panamských e, zisteniach? Nedia len o to, že daňové raje sú pre tých, ktorí chcú uh, zatajiť dane. To sú tiež raje pre zločin, hlavne pre tie typy zločinnosti, ktorá je spojená s terorizmom. Jasné spojenie malého a iného zorganizovaného zločinu. Aké dopady členské krajiny z toho vyvodzujú? Čo sa môžu poučiť z panamských uh, zistení. A mám tiež otázku, prameniacu z obáv, pokiaľ ide o ten e, džihadský terorizmus a jeho definovanie. Je tu veľká necitlivosť po kultúrnej stránke a veľká časť obyvateľstva si uvedomuje, že musíme účinne bojovať proti terorizmu hovoríme o muslimoch a hovoríme o džihade pre mnohých muslimov, keď sa to použije v tomto kontexte, to slovo, je to slovo dosť útočné a nehodne použité. Nebolo by mm, e, múdrejšie hovoriť o pseudoreligióznom terorizme alebo akýkoľvek iný názov. Nie však tento koncept. Neodhalilo by to Bol by to inteligentnejší prístup, ktorý by obchádzal túto kultúrnu necitlivosť. Ďalej potom to isté sa týka tých zahraničných vojovníkov. veď sú naši. Prečo hovoríme o zahraničných? Popierame ten problém. To sú naši bojovníci, európsky bojovníci, ktorí hlavne útočia na, Európ- na Európanov. Tu i mimo Európy. A preto sa spýtam, a čo investovali členské krajiny do stratégie pre, na prevenciu radikalizmu a na zníženie radikalizmu, keď vieme, ako ste zdôraznili, že je tu spojenie organizovaného zločinu s touto činnosťou a že naše Vezenia sú hlavnou liahňou e, pre teroriz- terorizmus. Školami pre týchto útočníkov. A tu členské krajiny by mali vysvetľovať, prečo tieto kampane náboru bojovníkov sú také úspešné. Vy ste zodorazňovali i ďalšie hrozby. Čo si myslíte, ako členské krajiny implementujú akčný plán EÚ proti CPRN, pretože tento plán oslabili členské krajiny voči pôvodnému plánu komisie. Viaceré členské krajiny to vôbec neimplementovali, ani len na papieri. A ako ste boli zdôraznili, že teraz je tu kombinácia e, iných e, e, i ďalších, ďalších metu. E, sú tu prepojenia dokázané napríklad od nákupe týchto výbušnín u nás v Portugalsku. Toto všetko je veľmi citlivé. A tiež ako hodnotíte hrozbu biologickými zbraniami? Sú členské krajiny pripravené napríklad e, pokiaľ ide o možnosť e, rôznych sofistikovaných zbraní, ako sú dróny, ktoré sa dajú nadobudnúť lacnejšie. A tiež je tu hrozba e, jadrová. Pokiaľ ide o kódovanie, enkryptáž, anonymitu, v dnešnom svete sa tomu nedá vyhnúť. Nebo, nie, bez kódovania by neexistovalo bankovníctvo a ďalšie rozhodujúce oblasti pre orgány činné v e, trestnosti. Ani Je toto otázka. Sú členské krajiny schopné E, nájať najlepších odborníkov na boj e, technologickými nástrojmi, ktoré používajú samotní e, teroristi a môžu ich použiť na boj proti ich propagande, náboru. A potom, keď hovoríme o tých, ktorí majú byť našimi spojencami v boji proti terorizmu, ale vlastne pre, preukazujú veľmi e, dvojstranné postoje. Mám na mysli e, Turecko, kde e, novinári sú súdení, keďže odhalili, že ISISu dodávalo zbrania i Turecko samotné. Hovorím o Sádskej Arabii. Prečo naše členské krajiny popierajú úlohu, ktorú zohrávajú tieto krajiny alebo ľudia v týchto krajinách, e, umožňujúc terorizmom, teroristom e, fungovanie nielen v Európe, ale v celom uh, svete. Pani Zipa. Pani Zipel, ďakujem. Mám zo pár konkrétnych otázok, pokiaľ ide o priesvitky tu odprezentované. Jednotlivci boli zatknutí za teroristi, s terorizmom spojené eh, činy. Mohli by ste vysvetliť, ktoré konkrétne eh, zločiny máme na mysli? za ktoré boli títo z, jednotlivci zatknutí. Tiež ste hovorili o trestnom, o, o, o súdnych konaniach, ktoré sa e, udiali. A to bola druhá priesvitka. Koľko súdnych procesov v, v, v, pre týchto pre 500 jednotlivcov sa udialo? Aké boli konkrétne výsledky? Viedli k sankciám všetky, e, k potrestaniu jednotlivcov a aké konkrétne, konkrétne e, zločiny, za aké konkrétne zločiny boli potrestaní. Nie som si istá, ale asi som pochopila z vašich pôvodných e, slov, že určité e, radikálne tréningy teroristov sa nedejú len v krajinách ako je Sýria či iné, ale i na Balkáne a možno dokonca i v EÚ pochopila som to správne, o, akom, o akej forme zaškolovania hovorí, hovoríme. Máte informácie teda o konkrétnych miestach. Pokiaľ ide o ľavicový terorizmus, spomenuli ste, že je tu len nízka úroveň, máte k tomu čísla a otázka tiež nie, aké druhy útokov e, sa tu udiali. Pokiaľ ide o pravicový terorizmus, tak to ma trošku rozčuluje. Povedali ste, pravicoví extrémisti and, uh, eh, zvýšili počet útokov, hovorili ste uh, o deviatich, avšak eh, zatýkanie spojené s týmito zločinmi z ľavice sa znížili. Môžete vysvetliť tento jav? Ďalej, pokiaľ ide o výbušniny, vy ste povedali, že teroristi e, si vytvárajú veľké zásoby skladiska týchto e, materiálov, tak som pochopila, že tak činia, e, snažia sa tak činiť, avšak sa im to nedarí, je to správne, máte informácie, že tak činia? Pokiaľ ide o kódovanie. Budem stručná, pretože kolegyňa Gomez už sa na to pýtala. Chápem, že vy hovoríte o zneužívaní kódovania. Samotná enkryptáž kódovanie nemôže byť považovaná za zločin. Nikdy nemožno hovoriť, že e, sa tu čosi skrýva. Ja osobne dodám, že som sa začala učiť viac o v službách e, Európskeho parlamentu využívajúcich kodáž nie preto, že čo, kto si by čo si skrýval, ale že určité informácie jednoducho sú dôverné, preto tieto informácie potrebujeme a toto je tá veľká výzva zistiť, ako môžeme bojovať proti zneužívania e, kódovania informácií pre zločineckú činnosť. Toľko z mojej strany. Pani Sargentini, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Čo sa týka zmien spôsobu útokov, povedali ste, že neexistuje konkrétny dôkaz, že teroristi systematicky využívajú cesty utečencov na vstup do EÚ, ale vidíte Napriek tomu riziko medzi utečencami, sírskymi utečencami, ktorí by sa mohli zradikalizovať, keď sa dostanú do EÚ. Zároveň sa tu hovorí, že teroristi z IS v Európe pochádzajú väčšinou z domácich kruhov. Mohli by ste v tomto kontexte vysvetliť, aká je úloha tých 200 zamestnancov, ktorých ste najali aby robili screening v potoch. 200 ľudí to sa zdá byť vysoké číslo, na druhej strane máme veľa ľudí, ktorí prekračujú hranice, takže možno tých 200 je iba obmedzený počet. Nechápem však ich úlohu. Ako sa využívajú? Mohli by ste trošku vysvetliť, aká práca čaká týchto 200 ľudí. Screening. Čo to presne znamená? Oni sami vytvárajú, vyrábajú screening? Alebo sú v hotspotoch, alebo si tých ľudí niekde odvedú a robia tieto previerky, prehliadky, zisťovanie, screening? Aké vzťahy majú s oficiálnymi predstaviteľmi, ktorí pracujú v týchto táboroch? Pani Gianga, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Budem hovoriť krátko. Mm, poprosila by som o presné informácie, keby ste nám mohli povedať niečo o potenciálnych rizikách maloletých, ktorí sú oslovovaní online a aj o rizikách, kedy teroristi sa pokúšajú online robiť nábor medzi maloletými. Pán Navareto, máte veľa otázok. Poprosím, aby ste do 15 minút zodpovedali na položené otázky. Toľko nám zostáva. Ďakujem. Máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem všetkým za otázky. Uvedomujeme si, že Europol od roku ako Europol e, potvrdil toto správou, že v roku 2015 aj 2016 sme trpeli teroristickými útokmi. Vidíme to aj tu v parlamente, vidíme to všade v Európskej únii. TISAT 2016 spracováva informácie, ktoré prichádzajú z členských štátov EÚ, kompiluje ich spolu s dátami z EÚ. A potom sa snažíme v rámci správy TISAT vypracovať isté závery, načrtnúť obraz, ako vyzeral svet z hľadiska teroristických útokov aj Európska únia od roku 2015 až cez rok 2016. Na začiatku svojho prejavu som povedal, že vysoké percento teroristov v súčasnosti funguje v rámci tzv. džihadistického terorizmu. Členské štáty mali pocit, že teroristi manipulujú islamom, manipulujú jedným z pilierov islamu, aby mohli robiť nábor, robiť propagandu pre extremistické, fundamentalistické názory v rámci e, spomenutého náboženstva a zorganizovať tzv. svetú vojnu, ktorá sa nazýva aj džihad. V akademickom svete už sa diskutuje o tom, ako opísať najlepšie tento terorizmus. Europol stále používa termín džihadistický terorizmus, pretože ešte stále sa nezhodli odborné kruhy na tom, ako, ako nazývať tento typ terorizmu, preto zatiaľ sa používa. Hoci diskusia je stále otvorená. Sme si istí, že nájdeme spôsob, akým hovoriť o terorizme. Možno ani netreba im dávať ďalšie prídomky a prívlastky, sú to jednoducho teroristi. Toľko ako vašej otázke. Ďalšia otázka bola, aké vysoké je ohrozenie terorizmom. Nikdy doteraz sme nevideli takú rýchlosť. Európa a konkrétne niektoré členské štáty EU už trpeli terorizmami roky do roku 2015 sme videli tzv. long actors, terrorist attacks, kedy bolo najdôležitejšie vyškoliť teroristu, ktorý bol potom e, naozaj smrtiacím, agresívnym a vychádzalo sa tam z konfliktov, školení, poskyt prezentovali sa tam možnosti a teroristi sa stávali čoraz nebezpečnejšími, pretože sa adaptovali väčšmi a väčšmi na miestne prostredie. Túto adaptáciu sme pozorovali aj v Paríži a trochu aj v Bruseli. Ako teroristi, ktorí prichádzajú zo Sýrie a z Iraku, ako boli prepojení s teroristmi tu v Európskej únii. Niektorí boli vyškolení, vytrenovaní v Syrii a v Iraku a naozaj sú smrtiacou silou v nebývalom e, rozsahu. Využitie sociálnych médií je to vlastne taký umožňujúci faktor. Zrýchľuje to celý proces, rýchlejšie sa identifikujú potenciálne ciele, zraniteľní ľudia. A je to isté uľahčenie spôsobu šírenia správ. Za ten krátky čas boli schopní sa zmobilizovať teroristi v členských štátoch takým spôsobom, akým doteraz sme to nevideli. Cieľmi náboru sú ženy. Myslím, že sa to tu už hovorilo, pretože ženy zohrávajú zvláštnu úlohu v tzv. islamskom, islamskom štáte a v skupinách, ktoré sú inšpirované islamským štátom. E, od žien sa žiada, aby sa pripojili do teroristických buniek alebo k teroristom. E, veľmi špeciálna propaganda pre mladých ľudí. E, sme si všimli, že majú vyvinutú nie celkom maloletých, ale mla- mladých, ktorí veľmi používajú sociálne médiá a preto sú zraniteľnejšie na takéto posolstva, ktoré sa k ním dostanú a bez náležitých e, kontraopatrení sa ťažko dá odvratiť radikalizácia týchto ľudí. Aby sme znižili vystavenie takým, týmto posolstvám, ktoré boli veľmi jednoduché, al qaeda používala sociálne médiá syntetickým, zložitým spôsobom na ospravedlnenie násilia, na podporu a reklamu a glorifikovanie násilia e, a Al-Kaidy. Islamský štát, tí sú praktickejší. Aj keď sú to pseudo náboženská organizácia, už to nie je súčasťou posolstva, ktoré šíria. Jednoducho ich posolstvom je, každý z, aký, z akýchkoľvek dôvodov snažia sa integrovať ich do islamského štátu akýmkoľvek spôsobom. Jedným z dôvodov, prečo trpíme teroristickými útokmi, tak ako sme utrpeli takéto útoky v Bruseli a Paríži, Väčšinou za tým stoja tzv. long actors, dlhodobo pripravovaní teroristi. Sú to ľudia, ktorí e, napríklad ako v NIS jednoducho niekoho sa rozhodnú ubodať po nejakej provokácii alebo poznámke na islamský štát. Takže máme rôzne spôsoby, akým sa integruje násilie, ako sa zapracováva násilie do ideológie islamského štátu. Vytvorenie špeciálnych e, posolstiev pre ohraničené komunity, pre ženy zvlášť, pre mladých zvlášť. Ďalej používajú väčšinou európske jazyky. Nerobia propagandu iba v arabčine. Informácie majú pripravené v angličtine, v španielčine, v nemčine a v ďalších jazykoch. A myslím si, že úsilie, ktoré treba vynaložiť na boj s islamským štátom, to je jedna z priorit, ktorú sme stanovili na úrovni únie. Prečo na úrovni únie, prečo nie na úrovni členských štátov EÚ? Myslím si, že musíme nájsť spôsob, ako skombinovať naše úsilia. Na jednej strane členské štáty, na jednej strane Europol a zjednotiť si, e, spojiť nástroje, aby sme mohli bojovať proti ISIS. Samozrejme, že sú aj jednotlivé národné týmy, ktoré je možné skontaktovať. Tieto týmy bojujú proti teroristom. Väčšina členských štátov takéto jednotky má, podobné ako v Európe. A členské štáty EÚ majú väčšinou nejaké spojivko s odborníkom. Ja som vytvoril z e, úderky iniciatívy štyroch skupín štyroch. Bola to pôvodne nemecká iniciatíva, ktorá mala poukázať na to, ako používajú teroristi internet, ale teraz v rámci ICTC ich funguje v takýchto skupín viac ako 20. Ale čo členské štáty? My sme iba nástroj pre ne. My sa pokúšame získať tých najlepších odborníkov, rôznorodých špecialistov, aby sme mohli vypracovať multidisciplinárny e, štýl boja. Takisto máme instrumentárium, ktoré, ktorého nástroje bojujú proti terorizmu. E, ide tu aj o členské štáty, pretože poskytovateľ sa nás pýta, aby sa dozvedel viac o našej práci, aby sa dozvedel viac, ako používajú teroristi terén, ako používajú sociálne médiá, internet a potom za takýchto podmienok e, skúmať, ako by bolo možné vykoreniť takéto praktiky a ako ochrániť ľudí, ktorí môžu byť zraniteľní z oči voči týmto posolstvám. Hovoriť jedným silným hlasom z centra, to je podľa mňa spôsob, ako sa vysporiadať s terorizmom online. Prepojenie medzi legálnou imigráciou a terorizmom, teroristi sú oportunisti. Použijú hocičo, použijú akýkoľvek prostriedok, len aby e, rozšírili svoje možnosti a dali si výhodu. Zvý... Vy, keď niečo vidia ako výhodu pre seba, tak to použijú. Ľudia, ktorí prichádzajú z Iraku a Sýrie, pravdepodobne najčastejšie cez Turecko do EÚ, myslia takto. Nenašli sme systematické využívanie imigračných tokov, aby sa snažili infiltrovať teroristov do EÚ, ale máme niektoré prípady, stalo sa to v súvislosti s parížskými útokmi, kedy sa zrazu niekto z pomedzi utečencov ozval, prečo teraz musíme prejsť druhýkrát bezpečnostnou previerkou. Takéto veci sa diali najmä v Taliansku. Takže tých 200 eh, ľudí, ktorí budú spolupracovať, to poskytol Europol. Je veľmi ťažké spolupracovať, keď členské štáty nie sú až také, také ochotné do toho. Najmä teraz sme ich poslali do Grécka a Talianska. Snažíme sa maximálne bojovať proti trestnej činnosti, zabrániť pašovaniu ľudí do Európskej únie. Ale odvrátiť hrozbu terorizmu, to by bolo naozaj výborné. Poskytnúť bezpečnosť, bojovať proti nelegálnej migrácie medzi sie- proti sieťam, nelegálnej migrácie. Viktimizovanie utečencov je niečo, čo sa deje. Viktimizujú ich eh, príslušníci IS, IS dvakrát. Prvý raz, keď musia utiec pred ich násilím a druhýkrát, keď využijú tieto imigračné prúdy, aby sa infiltrovali do Európy. Opäť treba hovor- povedať, že nemáme indikácie o tom, že to je systematické, ale deje sa to. Práve preto Europol podporil členské štáty EU, EU aby títo hostiteľskí e, kolegovia boli pridelaní do hotspotov na štyri miesta v Grécku a na Sicílii, Taliansku zatiaľ boli pridelené a, a takisto v spolupráci s Frontexom. O čo tu ide pri týchto školeniach a cvičeniach? Vždy členské štáty platia za takéto služby. Členské štáty sa rozhodujú, kedy sa bude konať čo. Kedy by mohla byť možná podozrivá osoba z terorizmu na ceste do Európskej únie. A naposledy dve veci, ktoré som vynechal. Uh, Financovanie terorizmu je jedna z nich. V súčasnosti sa snažíme pochopiť, ako sa deje financovanie terorizmu. Úloha jednotky Fraternité, kde sú Francúzi a Belgičania. Máme mnohé informácie o tom, ako sa používajú auta, ako sa prenajímajú auta na pašovanie utečencov ako sa prenajímajú domy, ktoré sa potom používajú ako tzv. safe houses, bezpečné, zabezpečené domy. A študujeme aj to, ako používajú hotovosť. Ešte stále nepracujú veľmi s kartami, skôr s hotovosťou. Snažíme sa pochopiť, ako je odfinancovaný každý útok, čo je po ňom, za ňom, za ním, ako sa tie peniaze ukryli, ako sa našli a kto z nich profituje, ako sa tieto peniaze budú používať, aby sa financovali teroristické útoky. Dúfam, že budeme mať viacej príležitosti odhaliť e, takéto nežiaduce udalosti, keď budeme mať k dispozícii toto inštrumentárium. Ešte chcem povedať niečo k ľavicovému a pravicovému terorizmu. Máme na to na web stránke takéto termíny, používame to takto. K pravicovému terorizmu by som povedal, že v roku 2015 vo Francúzsku a v Grécku sa e, poskytli správy o deviatich teroristických pravicových útokoch. Nikto nezomrel pri nich, ale týchto 9 útokov v porovnaní s rokom 2014 to bol nárast. To signalizuje, koľko ľudí bolo takisto zatknutých. Pohyb, pohyb je zo 43 na 11 menej teda ľudí bolo pravicových e, teroristov zatknutých. Možno vysvetlenie je, že v roku 2014 naozaj sa zatklo veľa pravicových teroristov a ako v nasledujúcich rokoch, ale treba si to detailne rozanalizovať, prečo len 11 pravicových teroristov bolo zatknutých v roku 2015. Ľavicový terorizmus, jedna osoba bola zabita v Grécku v ľavicovom teroristickom útoku v roku 2014, Ďalej v Španielsku sme mali 7 obetí, v Taliansku 4 a v Grécku 2 pri ďalších teroristických útokoch. Takže to bolo porovnateľné s číslami za rok 2014. Ale čo skoro na európskej web stránke budú zavesené všetky tieto podrobné informácie, keď vznikne správa TISA 2016. A posledná vec. Tí, čo boli usvedčení, odsudení, nemám tu čísla, koľko ľudí bolo odsudených za teroristické trestné činy. Tiež to bude v správe TISAT, stručne by som len povedal niečo k tomu, čo mám tu. V roku 2015 v 12 členských štátoch eh, podľa správy, že kvôli 208 súdnych eh, procesov som terorizme, no ale mal by som ísť do detailov, aby som mal zájsť, koľko ľudí bolo odsúdených. A... Neviem, ale myslím, že, alebo teda e, okamžite vám tie čísla postupíme. Ďakujem pekne, pán Navrato, ďakujem veľmi pekne za detailné odpovede a informácie, ktoré ste poskytli bolo veľmi užitočné vypočuť si vaše slova. Ďakujem pekne za to, že ste prišli. No a teraz hneď prejdeme k ďalšiemu bodu. Takže ešte raz ďakujem. Bude číslo 7 dnešného programu, posledný bod dnešného poobedia sa uskutoční výmena názorov s predsedníctvom rady a komisiou komisia predložila 4. mája uplatnenie článku 49 na návrh pre vykonávacie rozhodnutie rady stanovujúce odporúčanie pre dočasné kontroly na vnútorných hraniciach a vo výnimočných, vo výnimočných podmienkach, ktoré ohrozujú šengenskú zónu. Toto odporúčanie prijala rada 12. mája na súlade s odporúčaniami od dátumu prijatia Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Švedsko, Norsko, Masia, alebo teda môžu mať dočasné kontroly na vnútorných hraniciach na obdobie 6 mesiacov. Takže najskôr dostane slovo predsedníctvo rady na prezentáciu tohto odporúčania. No a potom dostane slovo zástupkyňa komisie pani Mosamer. Takže pán Lusterburg, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka, a ďakujem členom tohto výboru vyjadriť sa k tomuto odporúčaniu rady. Je to skutočne eh, vykonávajúce rozhodnutie rady, ktoré prijala rada 12. mája, čím sa stanovuje odporúčanie eh, na dočasných eh, hraničných kontrol vo výnimočných podmienkach, ktoré ohrozujú šengenský priestor. Toto odporúčanie rady je dôsledkom zvyšujúceho sa počtu eh, migrantov, ktorí vstupujú do šengenskej zóny od eh, leta minulého roku a to viedlo k rozhodnutiam vo viacerých členských štátoch eh, dočasne zaviesť kontroly na vnútorných hraniciach, na niektorých hraničných prechodoch kvôli bezpečnosti to bolo zavedené v súlade s pravidlami šengenského AKY a boli obmedzené na dobu trvania v oznámení komisie pod názvom Back to Schengen zo 4. marca komisia naznačila možnosť eh, navrhnutia eh, komisie na odporúčanie rady o predlžení týchto vnútorných kontrol po 12. máji v prípade potreby. No a skutočne 4. mája komisia predložila návrh na základe dôkladnej analýzy. Dospelo k záveru, že stále sú isté nedostatky na niektorých vonkajších hraniciach šengenskej zóny, čím sa ohrozuje celkové fungovanie šengenského priestoru. Na tento návrh na odporúčanie rady je zameraná pokračovanie kontrola vnútorných hraníc v tých piatich členských štátoch, ktoré ste práve vymenovali, pani predsednička, ktoré vykonávajú eh, z týchto dôvodov hraničné kontroly. Týka sa to teda Rakúska, Nemecka, Švédska, Dánska a Norska. Rada hovorila o návrhu komisie a zdôraznila pre, pred prijatím, že tieto kontroly budú vykonávané na tých vnútorných hraniciach, eh, kde sa to považuje za nevyhnutné a príslušné alebo vhodné. 12. maja rada prijala toto vykonávacie rozhodnutie a po prijati Nemecko aj Rakúsko upovedomili radu, že sa rozhodli, že budú pokračovať v týchto kontrolách na základe tohto odporúčania. No a to je všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Mosamer v mene komisie, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. No, ja už eh, z perspektívy komisie nemôžem dodať veľa k tomu, čo povedal zástupca rady, pretože ten už detálne eh, opísal prijaté kroky. No, len jeden eh, prípad, tak ako bolo uvedené v dokumente Back to Schengen, my sa chceme vrátiť k šengenskému priestoru bez v kontrolnom vnútorných vnútorných hraníciach hraníci, koncom tohto roka. Komisia by rada tiež uznala, že Grécko E, vyvinulo obrovské snahy, čiže situácia sa skutočne zlepšila. E, Grécko dostáva teda technickú a finančnú podporu tak od agentúry e, komisie, ako aj členských štátov. No a skutočne postupuje v tom, ako sa vykonávajú kontroly na vnútorných hraniciach. No a ukazujú tu už prvé výsledky však videli sme, vidíme potrebu predložiť návrh prvého stanoviska a v každom prípade tak ako aj pre vnútorné hranice, kde členské štáty môžu zachovať kontroly na vnútorných hraniciach. Tie kontroly môžu byť vykonávané len príslušným spôsobom ale v prípade prísnej nevyhnutnosti. No a komisia tiež monitoruje situáciu a počíta sa spätnou väzbou členských štátov no, po dvoch mesiacoch, tak aby sme mohli overiť si, aká vyzerá konkrétna situácia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Mosamer. Rád by ešte niekto sa vyjadril, nejaký kolega. No, zdá sa, že to bolo úplne jasné, čo sme si vypočuli. Ďakujem vám veľmi pekne vám obidvom za časť na našom zasadnutí výboru. No a týmto toto zasadnutie ukončíme. Budeme pokračovať zajtra o 9.00. Kolegyne, kolegovia, ďakujem veľmi pekne za, vašu, za vašu účasť, spoluprácu. A ďakujem tiež tlmočníkom. Ďakujem pekne a dovidenia zajtra ráno. Želám vám všetkým pekný večer.